Hlasovať sa bude zajtra. Ďalšia téma dnešného programu je správa pána Ježeka, prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cených papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. Pán Ježek, máte slovo. Vážený pán predseda, pán podpredseda, kolegovia, pred rokom a pol komisia zverejnila svoj akčný plán o kapitálových trhoch. Teraz máme konkrétny príklad toho, ako to vybudujeme. Komisia navrhla zmodernizovať e, smernicu o prospekte, ktorá bude menej znákladná pre podniky, e, aby sa revidovali regulačné prekažky pre malé e, podniky, pre tieto trhy a podporovať činnosti malých podnikov v Európskom parlamente sme prijali tento cieľ veľmi vážne a predložili sme veľa inovácií, ktoré majú toto nariadenie zefektívniť a urobiť ho primeranejším pre súčasné e, prostredie. Chceme zvýšiť tento e, prach a výňatie z zo súčasného e, rámca, ako aj koncept pre rást, ľahší režim, ktorý umožní alebo uľahčí cezhraničnú spoluprácu pre malé podniky. V rámci rokovaní trialógu počas slovenského predsedníctva sa nám podarilo vyladiť naše pozíciu a dosiahnuť dohodu o znení, ktorý podľa mňa bude v prospech všetkých ehm, emitentov, ktorí chcú získať prostriedky na trhu. Zvlášť e, sme navýšili na 1 milión eur e, sumu, ktorá e, je vyňatá z požiadaviek na nariadenia. Toto značne prospeje podnikom v Európe zvlášť a pomôže im to e, získať e, kapitál a odbúrať byrokraciu. Takisto je tu nový koncept, ktorý zníži náklady pre malé stredné firmy, ktoré budú zhromažďovať prostriedky cez hranične. Európsky prospekt umož- uľahčí prístup ku kapitálu pre malých eminentov a bude ich stimulovať e, na kapitálových trhoch a nebude tu, nebudú sa musieť spoliehať na e, bankové financovanie. Chceme e, toto zabezpečiť. Počas, v rámci nového režimu znížime náklady pre emitentov a zvýšiť relevantnosť informácií pre investorov. Povedie to zvýšeniu ochrany investorov. Chceme e, zjednodušiť pre spoločnosti, aby mohli e, implementovať e, túto svoju činnosť. Chceme zefektívnosť túto činnosť. Toto navýši harmonizáciu a konkurencieschopnosť na vnútornom trhu. Podľa môjho názoru je to, čo Únia o kapitálových trhoch potrebuje. Potrebujeme harmonizované opatrenia v EÚ, znížiť byrokraciu pre firmy a zaistiť ochranu investorov a predovšetkým potrebujeme stimulovať aj rast kapitálových trhov v Európe. E, pre malé a stredné podniky je potrebné e, uľahčiť ich prístup k kapitálovým trhom a to prospeje európskemu hospodárstvu ako celku a umožní rast čo zúfalo potrebujeme v týchto neistých časoch e, celosvetovo. Na záver chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, komisii a slovenskému predsedníctvu za ich ťažkú prácu a odhodlanosť dokončiť veci túto ambicioznú reformu o, o m, mm, režime prospektu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz v mene komisie má slovo pán komisár, pán podpredseda komisie Dobrovský. Vážený predseda, kolegovia, vaša podpora politickej dohody bude dôležitým krokom a umožní cezhraničné investície, poskytne spoločnosti ľahší prístup na kapitálové trhy a informácie, ktoré investori dostanú, budú relevantnejšie. Tu kľúčové prvky pre kapitálový trh a akčný plán po 12 rokoch harmonizácií pravidel o prospekte bolo na čase, aby Európsky prospekt bol primeraný kapitálovým trhom. V roku 2016 sme tu mali reformu a mm, mali sme tu emitentov, e, operátorov na trhu, ktorí sa rozhodli ísť ešte ďalej ako reformy. Z roku 2010 Dúfame, že toto bude zavedením nového prospektu Nové Prahy, tie členské krajiny sa môžu spoliehať na tieto jasné kritériá emitenti e, a zjednodušenie pre druhostupňových emitentov je tu taktiež ošetrené v tomto nariadení. Európsky e, prospekt je kľúčový e, prvok pre rast e, malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky, ako aj ostatné, môžu využívať toto opatrenie, aby zvyšovali svoj kapitál Toto bude e, vlastne e, budúcim rasto, trhom rastu pre malé a stredné firmy. Tento e, prach bude zdvojnásobený na 8 miliónov eur v porovnaní s predošlými 5 miliónmi. Členské krajiny sa môžu spoliehať na lokálne pravidlá, ktoré vydávajú miestni emitenti a to podporí rozvoj miestnych alebo lokálnych burs. Emitenti už povedali, že tu bude, budú, eh, budú aj nadväzné opatrenia a toto odzrkadľuje skutočnosť, že tieto eh, spoločnosti sú, sú už znalé tejto veci a mm, budú sú tu tzv. druhostupňoví emitenti, eh, potenciálne úspory budú 130 miliónov eur ročne a na záver zavedenie univerzálneho registračného dokumentu povedie k rýchlejšiemu schvalovaniu na 5 dní miesto 10 dní a teda je tu potenciál znížiť tento čas a umožňuje e, skracovanie lehôd. Vážený pán predseda, vážený kolegovia, znovu vám ďakujem za vynikajúcu prácu, ktorá bola urobená v tejto veci. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Pán e, podpredseda za váš prejav. A teraz v mene EPP pán e, poslanec e, Tom van den Kenderlare. Ďakujem veľmi pekne. Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ znamená stratu najväčšieho kapitálového trhu. Môžeme na to reagovať so strachom, alebo to môžeme brať ako šancu, aby sme zvýšili rýchlosť pri budovaní Európskej únie kapitálových trhov. Európa potrebuje investície a preto potrebujeme zlepšiť investičné prostredie táto legislatíva je dôležitou súčasťou tejto skladačky. Európske podniky sú ešte stále závislé na financovaní cez banky. Len 20, z bank, len 20 našich podnikov si dokáže získať inak finančné prostriedky. Najmä pre e, malé a stredné podniky je, pre, je vstup na kapitálové trhy veľmi ťažký, pretože im v tom bránia vysoké náklady na prospektus. Preto e, je veľmi dobré, že tu máme zjednodušenie vypracovania takéhoto prospektu informačného materiálu. To bude určitým prínosom pre MSP a predstavuje to pre tieto podniky napríklad aj úsporu 20 miliónov Potrebujeme takto zabezpečiť lepšie financovanie a prístup ku kapitálu, ktorý potrebujú kolegovia. Tento, toto, táto legislatíva predstavuje veľkú pomoc pre MSP a rastúce podniky Musíme ale pokračovať v budovaní našeho, našej kapitálovej únii. Musíme pracovať na ďalších právnych predpisoch, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti alebo postupu reštrukturalizácie. Až len tak sa dostaneme k diskusii o skutočnom európskom kapitálovom trhu. Zajtra máme možnosť urobiť prvý krok na tejto ceste a hlasovať za zjednodušený prospekt. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene SAD eh, pani Nina Gill. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia. V prvom rade gratulujem spravodajcovi, pánovi Ješkovi za túto správu, pretože eh, to splňa mnohé priority pre mňa a pre moju skupinu, keď ide o právne náklady, znižuje to fragmentáciu a takisto to uvoľňuje likviditu od inštitucionálnych investorov a e, takisto sa e, vyhýba pretekom smerom nadol v členských štátoch. E, kľúčový návrh je návrh perspektívy rastu malých a stredných podnikov. To znamená, že malé a stredné podniky budú môcť používať jeden harmonizovaný dokument, aby získali e, kapitál. Na základe tohto jednoduchého dokumentu malé a stredné podniky budú môcť ísť e, jednoduchým procesom, aby získali finančné prostriedky v Európskej únii. Táto legislatíva takisto umožní crowdfunding a iné nové formy financovania pre vývoj kapitálových trhov. E, prospekt je e, brána ku kapitálovým trhom, ale je takisto e, dôležité, aby emitenti, ktorí sú v tretích krajinách, mali stále prístup na európsky kapitálový trh. Aby boli úspešní, tak aj neeurópske štáty by mali byť schopné investovať. Pokiaľ ide o Spojené kráľstvo, tak 60 kapitálového trhu e, sa nachádza v Spojenom kráľovstve a to vlastne e, ohrozuje trošku e, túto situáciu, pokiaľ ide o pracovné miesta v ostatných 27 členských štátoch Európskej únie. A preto treba uplatňovať ďalšie požiadavky, ktoré by mohli zabezpečiť budúcnosť Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Gil a teraz v mene GUE a NGL a pán poslanec Viechas. Tento návrh prospektu e, je súčasťou e, únie kapitálových trhov. Naše malé stredné podniky e, by mali byť financované z kapitálových trhov na základe tohto návrhu. A pokiaľ ide o dlh na kapitálových trhoch, tak tu by mala byť možnosť obchodovať s ním na medzinárodných trhoch. Ale to žiaľ nezapadá do našich e, požiadaviek ťažko môžete očakávať, aby malé a stredné podniky sa uchádzali o takéto financovanie. E, pokiaľ ide o tento návrh, a sekundárne návrhy, tak e, treba povedať, že tu nie sú napríklad dostatočné sankcie. Ak nedojde k realizácii uvedených e, návrhov a potrebujeme banky, predovšetkým verejné banky, e, ktoré budú zaangažované a budú sa snažiť vytvárať pracovné miesta a potrebujeme zabezpečiť slušný príjem pre rodiny, ktorým pomôže zapojiť sa do ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne a teraz mene zelený, Ernest Urtasun 1,5 minúty. A ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj pánovi Ješkovi, nášmu spravodajcovi, za vynikajúcu spoluprácu skupina zelených nebude hlasovať za. My sa zdržíme hlasovania. E, myslíme si, že sa to stanovuje režim pre zjednodušené prospekty a e, tie podľa nás sú príliš e, ďaleko siahle a poskytujú ochranu istým spotrebiteľom. Napriek tomu by som sa chcel poďakovať správodajcovi a preto nebudeme hlasovať proti Chcel by som sa poďakovať za články 7 a 16, kde je e, povinnosť pre emitentov, aby povedali veľmi jasne, e, keď e, budú mať finančné produkty, ktoré budú zabezpečené, pretože sme už v minulosti videli, že ľudia e, takýmto spôsobom prišli o všetky svoje finančné prostriedky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán poslanec Hayes. E, dohoda o prospekte je naozaj veľkým krokom pre úniu kapitálových trhov. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tomto spise a ďakujem aj za ich spoluprácu s radou a komisiou ktorá trvala celé mesiace. Zlacnenie e, možnosti získať finančné prostriedky pre malé a stredné podniky e, zabezpečuje, že e, európske podniky budú môcť raz a prosperovať trvalo udržateľným spôsobom. Máme totiž skutočný problém v Európe, že sa príliš spoliehame na banky a pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, finančné prostriedky na 75% majú banky a 25% kapitálové trhy. V Spojených štátoch je situácia opačná. A tento režim prospektu um, podporí malé a stredné podniky a umožní im uh, získať finančné prostriedky na základe jedného rámca. Uh, sú tu isté uh, záležitosti, ktoré ostali z predchádzajúcej doby Totiž to nebola tu možnosť mať jednotný trh e, práve na kapitálových trhoch. Bola tu vytvorená istá neistota a vznikali tu e, neefektívnosti. Existujúci režim v členských štátoch umožňoval transponovať e, smernice svojim vlastným spôsobom a tak vzniklo 27 režimov a to e, si vyžadovalo riadnu harmonizáciu a e, tento návrh túto harmonizáciu prináša. No a potom sú tu aj isté podmienky, ktoré budú platiť pre sekundárnych e, používateľov a opakovaných používateľov. A toto je naozaj dobrý e, príklad toho, ako e, Európska únia môže pomôcť bojovať proti byrokracii tam, kde je to mimoriadne dôležité. E, ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Hayes a teraz pani Pervanš Beres, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Tu Európsky parlament, myslím si, že prispel k návrhu komisie, ktorý je lepší v niektorých bodoch, zvlášť ide o ochranu investorov. E, teda bola by som radšej, keby sme išli ešte ďalej a e, toto zhrnutie e, malo byť skutočným nástrojom prístupu investorov. E, tým, že sa to približí formátu takého, aký sme využívali pokryť investičné produkty, package v rámci e, legislatíve TRIPS, myslím si, že tam bol pokrok, ktorý sme mohli e, dosiahnuť. Teším sa, že sme prijali Európsky prospekt a rastu. To umožní rozšíriť podmienky prístupu na kapitálové trhy pre malé a stredné podniky, ktoré príliš trpia politikou obmedzovania e, prístupu k úverov zo strany bank, e, podmienky spolupráce medzi e, orgánmi kontroly a dohľadu krajín pôvodu a krajín distribúcie prospektu je tiež potrebná. Merci beaucoup, madame de Ďakujem pekne, pani poslankyňa Beres. A teraz má slovo pán poslanec Stolojan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hlasovať za tento návrh e, nariadenia, tak ako by som hlasoval za akékoľvek opatrenie, ktoré e, pravdepodobne zvýši príspevok kapitálového trhu k financovaniu e, podnikov, pokiaľ ide o dlhopisy alebo e, cenné papiere. E, tu sú tri požiadavky, ktoré musia byť splnené. Prospekt musí poskytnúť potrebné informácie, ktoré investori potrebujú. Po druhé, prospekt nesmie byť ťarchou e, pre tých, ktorí ho vydávajú. A po tretie, musí byť uplatniteľný v celej Európskej únii. Tento návrh nariadenia reaguje presne na tieto tri požiadavky. Hľada kompromisné riešenia a poskytuje podrobné e, informácie a zároveň prináša aj mnohé zjednodušenie porovnaní so súčasnou smernicou. To všetko sa týka malých a stredných podnikov, ale aj tých eh, podnikov, ktoré vydávajú dodatočné cenné papiere na trh. Ja si naozaj cením zaangažovanosť Európskeho spoločenstva pre, pokiaľ ide o kapitálové trhy, pretože sa tu snažili zabezpečiť e, všetky prospekty online a to znamená, že každý, kto si ich chce prečítať, si ich môže prečítať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Stolojan. A teraz dávam slovo Polovi Tangovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som e, posledným e, rečníkom tejto nočnej zmene. Napriek tomu by som chcel povedať niekoľko slov. Um, hovoríme tu o podpore malých a stredných podnikov, ale keď e, prekážky, cezhraničné prekážky neumožňujú získavať finančné prostriedky malým a stredným podnikom, tak práve je to legislatíva EÚ, ktorá im robí peklo zo života. Prospekt je bránou ku kapitálovým trhom potenciálnym investorom umožňuje e, jednoducho zistiť, kde sú aké možnosti. Takže toto je naozaj krok smerom ku Únii pre kapitalové trhy, ale samozrejme tu treba aj ďalšie kroky. Um, treba tu poskytnúť ďalšie zábezpeky a to by uh, mohol byť rozhovor, ktorý uh, uviazne na mŕtvom bode a priebežné preskomanie potrebuje ešte aj smelšie e, kroky, aby sme tu vytvorili skutočnú e, úniu kapitálových trhov. Ďakujem veľmi pekne. A pán Tank, e, chcem vás informovať, že nie ste posledným rečníkom, pretože máme tu ešte Catch the Eye a máme tu posledného rečníka, pána Mariasa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som naozaj rád, že som posledným rečníkom, že budem mať posledné slovo, tak ako ostatní kolegovia aj ja. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov, išlo o to, aby sa otvorili nové zdroje financií, predovšetkým pre malé a stredné podniky. A takisto aby e, mohli získavať viac informácií vo forme e, prospektu. Toto je dôležitá oblasť, predovšetkým pre e, vydávanie publikácií. Úvodné ustanovenie 9 hovorí o o emisiách zo strany štátnych orgánov medzinárodných orgánov, ktoré zastupujú viac ako jednu krajinu. Teda I, EISF a tak ďalej. Oni nemuseli dodržiavať existujúce e, nariadenia. To sa týka aj centrálnych bank. Prečo e, dostávajú takúto výnimku? Prečo dostávajú takéto výhody? Nemali by sme aj tu mať transparentnosť, e, pokiaľ ide o emisie týchto subjektov? Ďakujem veľmi pekne. A teraz a mene komisie pán komisár Valdis Dombrovskis. Uh, so, uh, honor... Takže, pán predseda, vážení poslanci, chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu pánovi Ježekovi a kolegom Bökem a ďalším, ktorí predtým pracovali na tomto spise za vynikajúci výsledok, ktorý sme dosiahli. Teraz sa tešíme na spoluprácu pri rozvrhu prospektu, čo bude základom našej reformy. Budeme pracovať na nových realizačných harmonogramoch, aby sme to mohli od maja 2019 v plnej miere uplatňovať. A teraz k otázke Marisa, pána Marisa, centrálne banky a ďalšie inštitúcie majú výnimku v týchto prípadoch. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz náš spravodajca Pán Petr Ježek, nech sa páči dve minuty. Pán predseda, nepovedali mi, že budovať kapitálový trh a úniu kapitálového trhu bude ľahká práca. Preto sa tak veľmi teším, že tento prvý prvok únie kapitálových trhov získal takú veľkú podporu. Vidím to ako náš spoločný úspech a som veľmi rád, teším sa tomu nielen kvôli vecnému obsahu, ale aj preto, že v dnešných náročných dobách, časoch je tento príklad veľmi dôležitý, pretože ukazuje, že Európsky parlament a inštitúcie EÚ dokážu navzájom spolupracovať a prísť s dobrým výsledkom. Ďakujem a prajem vám všetkým dobrú noc. Ďakujem veľmi pekne, pán e, spravodajca. A týmto končím dnešnú debatu. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalšie rokovanie bude zajtra od 9. do 2. a potom od 3. do 11. Program je zverejnený a máte ho na